tým výzvam, ktorým musí čeliť, hlavne pokiaľ ide o vážnu hospodárskú krízu, ktorú teraz zažívame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lavia. A tento bod sme teda už uzavreli. Zajtra budeme o tom hlasovať o 12. A teraz prejdeme k spoločnej rozprave o sektore kaká. odporúčanie pána Vitalu Moreiru, pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu o Kaka. EÚ z roku 2010. Ďalej je tu vyhlásenie Komisie o detskej práce v sektore KK. Odozdávam slovo na 4 minúty, 4 minúty pánovi Morejrovi. Obrigado, senor eh, prezident. Pán predseda, eh, v skutočnosti som to práve ja, ktorý som mal eh, začať s touto diskusiou k týmto prvým k týmto dvom bodom. Prvým ehm, bodom je medzinárodná dohoda o kakao z roku 2010 ku ktorej sme žiadali ehm, schválenie zo strany Európskeho parlamentu. A potom tu je návrh vyhlásenia Eh, o detskej práci v sektore kakao. Ja som spravodajcom pre výboru pre medzinárodný obchod ohľadom dohody o kakao a takisto som aj autorom eh, návrhu uznesenia, ktoré tento istý výbor predloží na plenárku parlamentu. Teda, teraz sa vrátim k tej medzinárodnej dohode o kakao, eh, ktorý bol E, jednomyselne schválený Európskemu parlamentu, aby, táto, e, aby rada e, dokončila, ratifikovala túto dohodu z roku 2010 a to z troch hlavných dôvodov. Poprvé, táto dohoda posilňuje schopnosti Medzinárodnej organizácie pre kakao, umožňuje reagovať v tomto sektore. Ďalej dohoda poskytuje oveľa väčšiu transparentnosť tým preto, ako táto organizácia funguje a takisto aj e, súčasťou e, tejto organizácie je občanská spoločnosť. A po tretie, preto, že táto medzinárodná dohoda môže poskytnúť nové ustanovenia, ktoré sa týkajú práve dobrých e, pracovných podmienok v sektore kaká, aby to bolo trvalo udržateľné hospodárstvo. Zlepšuje teda pracovné podmienky, dodržuje takisto pravidla, medzinárodné pravidla hlavne v rámci Medzinárodnej eh, organizácie pracujúcich a takisto žiada od zúčastnených eh, stran, aby podporovali dlho mm, mm, trvalú udržateľnosť sektora kakao a snaží eh, sa ich podporiť, aby dosiahli stanovené ciele. Európska únia je najdôležitejším zástupcom sektoru kakao a preto má veľkú zodpovednosť, tú najväčšiu, preto, aby obchod a produkcia kaká sa eh, zabezpečila čo najtrvalo udržateľnejším spôsobom na medzinárodnej scéne, pretože sektor, táto dohoda zatiaľ už predbežne eh, platí Avšak my musíme prevzať svoju zodpovednosť, eh, aj keď vstúpi do platnosti, pokiaľ ide o eh, tento text. Myslím si, že podmienky eh, práce detí v sektore kakao to je veľmi vážna otázka, vôbec práca detí. A častokrát to nie je zohľadnené, avšak je potrebné, aby sme toto zapracovali do medzinárodnej dohody a kakao, preto sa domnievame, že tento návrh uznesenia, kde budeme vyjadrovať svoje obavy, je potrebné tak urobiť, pokiaľ ide o detskú prácu v, e, na e, kakaových e, plantážach, hlavne v západnej Afrike. Spotrebitelia si musia byť vedomí a takisto aj producenti tohto problému. A za posledných 10 rokov sme sa snažili mobilizovať kakaový priemysel preto, aby spolupracovali so zúčastnenými stranami na vypracovaní spoločne ešte s odborovými zväzmi a mimovládnymi organizáciami, aby sa iluminovala každá forma e, detskej práce v rámci sektora kakao. Ale ešte zostáva veľa toho pred nami e, pretože deti pracujú na kakových plantážach, e, sú ohrozené touto pracou, je ohrozené ich zdravie. Častokrát máme len také odhady, aký veľký je tento jav. V podstate to môžu byť desiatky, tisíci, desiatky tisícov detí, ktoré pracujú v tomto sektore kaká. Myslím si, že môžeme pokračovať v našom úsilí, aby sme vykorenili túto detskú prácu v týchto najhorších, najtežších podmienkach aj v sektore kaká. Detská práca musí byť všeobecne riešená Eh, musia sa eh, do toho obuť takisto zúčastnené strany, ale aj politickí predstavitelia a hlavne európske inštitúcie. Eh, očakávam s, s netrpezlivosťou príspevok komisie, konkrétne otázky. Získali sme od nich konkrétne reakcie na to, ako si sa domnieva, že komisia musí alebo Európska únia zareagovať na tento problém. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo nový Pivelksovi. Like uh, poslanci, chcel by som poďakovať pánovi Morerovi a výboru pre medzinárodný obchod za návrh tejto snemovne odsúhlasiť medzinárodnú dohodu o KKE. Keďže je to, ako Európsky parlament, ako už aj spravodajca povedal, že táto dohoda predstavuje E, dobrý základ pre budúcu spoluprácu v oblasti e, v kakaovom, v kakaovom sektore. Táto dohoda umožní, aby sa trhy usilovali o spravodlivú cenu tak pre producentov ako pre e, potrebiteľov, a tak aby zabezpečil príslušné ekonomické príjmy a zabezpečil trvalo udržateľné hospodárstvo s kakaom. Toto všetko je veľmi dôležité pre krajiny, ktoré produkujú kakao, ktoré sú vo väčšine prípadov rozvojovými krajinami. Hm, Európska únia ako najväčším e, spotrebiteľom kaká má jasnú úlohu a zodpovednosť vytvoriť e, spravodlivé obchod s kakaom s týmito krajinami, a ktorý bude trvalo održateľný. A s touto zodpovednosťou na mysli uznávame, že otázka ehm, detskej práce predstavuje jednu z najväčších, e, najzložitejších víziev. Kontroverzným aspektom je, že podľa našo, z našho pohľadu je to úplne strašné, avšak podľa iných tradícií je to akceptovaná prax. Avšak e, aj súhlasíme s Medzinárodnou organizáciou pre práce a s nadáciou pre kakao že, a inými organizáciami, že toto je dobrý základ e, pre postupné e, vykinoženie detskej práce v tohto sektora. Avšak e, musíme, e, musíme tiež uznať, že problém detskej práce sa netýka len sektoru kaká a pre, žiaľ sa týka takisto pre všetkých sektorov a takmer všetkých našich e, partnerov v rozvojovom svete. Ako viete, máme tu chartu základných práv, chartu práv dieťaťa a preto je našou úlohou chrániť tieto práva a, komisia je týmto, tieto charte je strážcom týchto práv. Preto Európska únia sa usiluje o to, aby došlo k úplnému zákazu alebo zrušeniu detskej práce na všetkých, e, ako úplne po celom svete a že fyzický a duševný rozvoj dieťaťa nesmie byť dotknutý. Na medzinárodnej úrovni a na báze článku 32 e, dohovoru OSN o právach dieťaťa, deti majú právo byť chránené pred e, s ekonomickým vykoristovaním a detskou prácou. Napriek tomu komisia e, neustále zopakuje opakuje svoje hlboké polutovanie nad tým, že napriek veľkému úsiliu medzinárodného spoločenstva, vrátanie ratifikácie z, z, z uznesenia 182, ktorý okamžite hovorí, hovorí o okamžitom zákaze najhorších foriem detskej práce tak napriek tomu je stále to, nie je to vykynožené. Chcel by som ešte dnes povedať, že to šokujúce číslo 128 miliónov detí pracuje v oblasti eh, pracuje po celom svete. A z toho a 130% v subsaharskej Afrike. Preto veľmi vítam e, prístup pána Moreiru a veľkého počtu poslancov, ktorým záleží na, tom, na tejto otázke. Avšak táto, tento problém je, je komplexným problémom v rozvojových krajinách a osobitne v sektore kaká je problém detskej práce. Ne, nemôže byť videný len z izolovaného pohľadu. Je potrebné zabezpečiť alebo pozrieť sa na to integrovaným um, pohľadom a je treba dívať sa aj na to, aké boli korene tohto a akým spôsobom, čo, čomu to vedie a súvisí takisto s tým aj obchodovanie s deťmi. 90 plantážnikov aká eh, v Saleskej Afrike sú malí podnikatelia alebo farmári, to sú rodinné podniky, ktorý, ktorými stoja obrovské výzvy. Často sú eh, aj 40 kilometrov vzdialení od cesty a majú veľmi veľké ťažkosti dostať sa k infraštruktúre. Za takýchto okolností samozrejme deti potom pracujú na, ich, eh, na týchto plantážach, na farmách. Však detí, aby nemuseli deti pracovať. Komisia na zábaze svojej e, rozvojovej spolupráce a ich politiky pracuje v tejto oblasti. E, zapojenie Európskej únie je uvedené v pracovnom dokumente o detskej práci z roku 2010 a v závere hrady z júna 2010. Takisto koordinácia politík e, na európskej úrovni je podstatná v tomto úsilí. A Máme preto koordinovaný európsky prístup, pričom pracujeme s príslušnými medzinárodnými organizáciami a orgánmi. E, toto sa takisto napája na to, že pomáhame západoafrickým krajinám, aby riešili svoje vlastné, e, aby riešili problémy aj, z, aj oni sami za seba tak aby zabezpečili, e, zabezpečovali lepšiu kontrolu práce, e, lepšiu kontrolu trhu a podobne. V závere by som chcel povedať, že ja si myslím, že dieťa patrí do školy a nie do e, továrne alebo na pole Mm, odstránenie chudoby je jeden z našich prvých cieľov, ktoré by sme sa mali snažiť e, splniť a takisto e, mali by sme zrušiť detskú prácu nielen v Afrike, ale aj v ostatných časti sveta. Preto by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu za to, že v tejto téme prejavuje vysoký e, vysokú hodnotu a ďakujem pekne za vašu správu aj za vašu pozornosť. Pán komisár, ďakujem pekne. A teraz za frakciu EPP na 1,5 minúty má slovo pani Kestinger. Ďakujem. pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi a kolegom a kolegyňam mojej politickej skupiny za e, dobrú spoluprácu. Myslím si, že sa podarilo nakoniec dohodnúť na veľmi dobrom kompromise nemožno pochybovať o tom, že táto medzinárodná dohoda o kakao je veľmi dôležitá, e, predovšetkým pre krajiny, ktoré vyrábajú a konzumujú kakao. Istota pre e, pestovateľov kaká a ich rodiny Takisto boj proti vykoristovaniu detí sú mimoriadne dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj kakového sektoru. A my sme za to, aby sme e, ďalej mohli rozvíjať spravodlivé podmienky e, kakao sektore. Boj proti vykoristovaniu detí je dôležitou súčasťou tejto medzinárodnej dohody tu treba pre všetkým zadefinovať, e, čo je detská práca, pretože nie každá detská práca je vykoristovaním a nebezpečná. Tu sa odzrkadľuje aj situácia e, v najnebezpečnejších e, krajinách pre deti. Preto všetkým začínajú pracovať rodičia a potom tam pomáhajú deti. Pre nás je dôležitý rozvoj detí a Predovšetkým e, na ktorý sme zastavili e, vykoristovanie, ktoré je nebezpečné pre deti. Európsky parlament e, by mal vyváženým spôsobom bojovať proti tomuto vykoristovaniu. Vždy je veľkým potešením, keď výbor pracuje tak plodne, ako pracoval tento výbor. Ďakujem pekne teraz za socialistov a demokratov pani Badia. Ďakujem pekne pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Najprv by som chcel poblážovať pána B. Eh, Morejrovi za vynikajúcu prácu, takisto na uznesení, ako aj na eh, v tom, tom odporúčaní. Pokiaľ ide o toto medzinárodná dohoda o kakao, budeme o tom hlasovať zajtra a určite eh, bude zapracovať tie opatrenia, ktoré boli spomenuté už predtým, také opatrenia, ktoré sa týka napríklad rozvíjania produkt č výrob mých reťazov a takisto aj trvalo udržateľný rámec, pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj o sociálnu oblasť. A myslím si, že je to práve tento sociálny rámec, kde je potrebné zdôrazniť to uznesenie, ktoré je súčasťou tohto odporúčania, ktorým budeme hlasovať zajtra. A ja sa domnievam, že to, že sa Eh, hovorí o vykorenení detskej eh, práce. Je to veľký prínos, pretože toto je jeden z problémov, ktorý, ako povedal už pán komisár, tu stále máme a už eh, istý čas sa snažíme bojovať proti tomu, avšak tie údaje, ktoré máme k dispozícii, 124 eh, miliónov detí na svete, ktoré pracujú, je eh, vôbec nás eh, neteší. Takže myslím si, že je to veľmi ťažký boj a je to jeden z bojov, ktoré musíme viesť na viacerých frontoch. A preto by som chcel tu, chcela tu povedať niekoľko konkrétnych bodov, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité. Jeden z týchto bodov je e, povinnosť ratifikovať e, medzinárodnú dohodu o OSN o, o právach detí vo všetkých e, členských štátoch. Myslím, že je to dôležité a nebolo toto spomenuté. Ďalej spomenúť pokroky v inováciách a takisto v rozvoji, preto aby sme mali aj také techniky, ktoré by nepotrebovali aj využívať detskú prácu a nakoniec vypracovanie európskej normy, pokiaľ ide o vystupovateľnosti ako aj udržateľnosť oblasti. Myslím si, že komisia by sa mala posnažiť eh, preštudovať tento návrh a takisto by eh, som eh, veľmi rada si prečítala teda návrh o tomto pani Badia. Však vidíte, dostali ste minútu. A prosím vás, nezabúdajte, keď vám poviem, že jedna minúta, že máte len jednu minútu. Dobre? Tak teraz za Alde sa vyjadrí na dve minúty pán Rinaldi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, drahí kolegovia, obchod, e, sektor s e, kakaom je e, veľmi dôležitý a častokrát je až tak prekliatý od začiatku, keď Francesco Carletti, florenský kúpec, ktorý bol prvým obchodníkom, ktorý preplavil skoro ako jeden z prvých zemegulu a začal využívať obchodné tieto plavebné toky preto, aby do, Eh, transportoval eh, eh, kakao do do Európy určite neprispel k tomu, aby to takto dopadlo. Pokiaľ ide o Ghanu, skoro 70 predstavuje svetovej produkcie kaka a je tam veľmi využívaná detská práca. Toto je naozaj zneužívanie detí rodín v, na týchto kakových plantážach. Minulý týždeň eh, na zasadnutí eh, Európy s Africkou úniou. Ja som si sa stretol s jedným predstaviteľom mimovládnej organizácie, ktorý bojuje proti eh, detskej práci v sektore kaká a to je jedna z organizácií, ktorá nie je sama, ale takisto aj prezidentka Guatára sa snažila podporovať organizácie na medzinárodnej úrovni, ktoré kontrolujú túto detskú prácu avšak máme tu aj ďalších dobrovoľníkov, eh, ktorí oznamujú tieto, eh, túto detskú prácu. A kto, myslím si, že ale my máme zo, sociálnu zodpovednosť eh, za túto prácu v sektore KK, pretože toto sa ešte stále zhoršuje, pretože sú tam využívané napríklad pesticídy a tak ďalej. To hrozuje zdravie detí. Tak chcem poďakovať pánovi Morejerovi, lebo toto je už prvá dobrá správa, že táto dohoda bude schválená, prijatá, pretože zabezpečí tú transparentnosť. Európska únia, ktorá má väčšinu hlasov v Medzinárodnej eh, organizácii pre kakao, je eh, zvlášť zodpovedná za to, aby sa rýchlo aplikovala táto dohoda a urobila z neho eh, nástroj, ktorý pomôže v tomuto potravinovému sektoru. Avšak toto nie je, či musíme preto musíme zabezpečiť aj to, aby sa aj spotrebiteľi uvedomili tento etický rozmer, pokiaľ ide o produkciu, ako aj eh, uvádzanie na trh a ich zodpovednosť eh, ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore, aby nezneužívali detskú prácu, je potrebné zabezpečiť také záruky, ktoré eh, zatiaľ ešte sú len akými si, akými si súkromnými iniciatívami. Ďakujem pekne a teraz za zelených, ale pán Stas na jednu minútu. Eh, pán predseda, komisár, dámy a páni, A práve teraz hovoríme o celosvetovej výrobe kaká. 80 sa dováža e, zo západnej Afriky. A povedali nám, že e, detská práca e, na to bude obludné rozmery v Afrike. Keďže my využívame toto kakao, mali by sme preukázať aj obrovskú zodpovednosť, ekonomickú a sociálnu zodpovednosť. Za mňa je veľmi dobré, že táto rozpráva sa dotýka otázky detskej práce. Uznesenie pána Moreiru je dobré. Zameriava sa na jeden z dvoch spôsobov, ako môžeme zastaviť detskú prácu. Jeden z nich je podporovať spoluprácu a výmenu know-how tak aby eh, sme boli efektívnejší, ale zároveň by sme mali vytvoriť distribučný sektor, ktorý likviduje detskú prácu. Ale druhý spôsob je zaviesť spravodlivé ceny, dobré eh, ceny. Medzinárodné kakaové dohody musia robiť toho viac, aby zabezpečili tieto spravodlivé ceny. Keď budeme mať eh, spravodlivé ceny pre výrobcov e, kaká, tak e, budú môcť zarobiť peniaze. Keď nezarobia peniaze, budú chudobní a chudoba vedie e, k detskej práci. Tak preto potrebujeme spravodlivosť. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Šolc. Pán komisár, detská práca to je hlavný bod našej rozpravy. Je dôležité a správne, že e, Európsky parlament e, sa venuje a odsudzuje otázku využívania detskej práce ako lacnej pracovnej sily. Ide tu o detskú prácu, e, ktorá je nútená alebo je v zmysle dohovoru OSN. Mali by sme toto dopracovať. Pán Sterling, to úvodné ustanovenie e, e z vašej politickej skupiny e, robí detskú prácu e, a stíhanie tejto práce neškodným. Mali by sme bojovať naozaj proti detskej práci. A potom v úvodnom ustanovení D ste sa snažili o to, aby parlament zatváral oči pred detskou prácou. Predsa deti sú unašané a odviekajú ich na plantáže, aby tam pracovali dlhé hodiny denne. Je to tvrdá realita. Dieťa stojí 230 eur. Deti sa onášajú z malí Medzinárodné pracovné organizácie napočítali viac ako 12 tisíc detí bezpríbuzných eh, na pobreží Slovenoviny eh, na plantážach. Kolegovia, keď budeme na budúce jesť čokoládu, mali by sme si položiť otázku, aký osud detí je za touto eh, čokoládu s našim potešením. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na jednu minútu za nezaradených má slovo pán Melcer. Pán predseda, my vieme, že kakový sektor je pod tlakom Stále rastie dopyt po kakao, hlavne v aziatských krajinách. Potom úrody nie sú e, vždy veľmi dobré, čo môže viesť tomu, že v priebehu niekoľkých rokov e, budú chýbať milióny tón e, kaká. A tu práve narastá vplyv pobrežia Slonoviny v oblasti kaká. Tento vplyv by sme nemali prehliadať úroda roku 2012 až 2013 už bola predaná v tajných dražbách. Výroba kaká priaša so sebou aj neľudské pracovné podmienky. Ak sa máme zasadiť za zlepšenie pracovných eh, podmienok a za odstránenie detskej práce. Nemali by sme deklarovať všetky tieto veci iba na papieri, ale ako najväčší konzumenti kaká na svete, mali by sme aj konkrétne niečo robiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Malcer. A teraz prejdeme k ďalším rečníkom. 1,5 minúty, pán Kaspari. Pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, myslím si, že e, pri tejto téme sa nachádzame v dileme. Na jednej strane odsudzujem akúkoľvek detskú prácu a musím povedať ako otec štyroch detí, že mi je zle, keď si pomyslím eh, na to, čo bez pochyby iné deti musia robiť preto, aby moje deti si eh, mohli dať eh, zajtra ráno šalko kaka. Ale na druhej strane nesmieme zabúdať na to, že by sme mali dostať tieto krajiny do situácie, ktorej budú môcť zaviesť minimálne sociálne štandardy, že budú môcť financovať školy, financovať bezpečné sociálne systémy. A keď však nebudeme obchodovať s týmito krajinami, tak tieto krajiny budú dostávať peniaze, aby mohli budovať školský a sociálny systém. A to je vlastne tá dilema, že by sme nechceli investovať do nich peniaza, ale na druhej strane by sme mali. Preto som veľmi rád, že tu máme túto medzinárodnú dohodu a som veľmi rád, že sa intenzívne venujeme tejto téme, pretože som presvedčený o tom, že táto dohoda je dobrou cestou. Kriticky otvorene tu hovoríme, čo si o tom myslíme, ale nehovorím o začiatku, že nebudeme s vami obchodovať, pokiaľ nedáte všetko do poriadku ale hovoríme o tom, že si vytvoríme realistickú cestovnú e, mapu, ktorá by vám mala pomôcť e, vybrnúť z tejto ťažkej situácie, pretože si nechceme iba uh, užívať dobrý kus čokolády alebo dobrú šálku kaká, ale chceme zabezpečiť aj dobrú budúcnosť pre tie deti. Kaspari, Ďakujem pekne, pán Kaspari. A teraz na jednu minútu, pán Sústa. Ďakujem pekne, pán predseda, pani kolegovia, poslanci, pán komisár. Ciele tejto dohody o, všetci zdieľame, takže bude to schválené. Avšak e, nemôžeme zabudnúť na veľké sociálne otázky, ktoré sa týka tohto, o, ktorých sa týka tento sektor, pokiaľ ide o kvalitu produkcie, to, ako aj rozvoj tohto sektora. Nemôže to spôsobiť e, to, že zlepšenie pracovných podmienok, ekonomických podmienok 5,5 milióna malých e, polnohospodárov E, ktorí sú v tomto sektore, ktorí závisia od tohto produkcie kaká, boli opomenuté. Preto je tu, je to veľmi dôležitý priemysel na svete a preto musíme e, sa snažiť našich pracovateľov poprosiť, požiadať, aby bojovali proti využívaniu týchto e, detí, aby tento, tento reťazec, tento výrobný reťazec kaká bol udržateľný, ale aj spravodlivý a toto myslím si, že stojí za to, aby sme to podporili. Ďakujem. Ďakujem, pán Susta. A teraz na jednu minútu má slovo pán Kuta uras! Ďakujem pekne, pán komisár, drahí kolegovia. Myslím si, že asi 150 miliónov detí pracuje v, medzi 5 a 14 rokmi pracuje v sektore kaká. To predstavuje, že, jedn, že šestina detí pracuje na svete. Eh, pracujú v takých podmienkach, ktoré ohrozujú ich eh, zdravie, pretože sa dostávajú do kontaktu s chemickými produktami, ktoré sú škodlivé. Len v západnej Afrike viac ako 100 tisíc detí pracuje v takýchto ťažkých eh, podmienkach na kakaových plantážach a 10 tisíc ich je súčasťou e, obchodovania s deťmi. E, toto spôsobuje to, že plnohospodária musia využívať e, detskú prácu a má to vážne dopady na zdravie deti, ako aj na ich navštevovanie školy. Myslím si, že vzdelanie je zásadným faktorom preto, aby sme znižovali chudobu a aby sme skončili so zneužívaním detí. Európska únia má rôzne nástroje, preto aby to zabezpečila, aby ukončila takéto praktiky a chcem pripomenúť možnosť zrušiť dohody o všeobecných preferenčných pravidlách GPS a možno, že takéto dohody s tretimi krajinami budú mať, je potrebné do nich zakomponovať ustanovenia o takejto eliminácii z práci e, detí. Ďakujem pekne, pán Kotáš, a teraz pán Martin. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako aj ostatní, ja tiež podporujem medzinárodnú dohodu o kakao. To určite napomôže sociálnej aj environmentálnej stabilite kakaového priemyslu ale tiež vyjadrujem aj veľké obavy o existenciu e, detskej práce v tomto odvetví. Otvorme si, povedzme si otvorenie, e, že zodpovednosť e, nie je za toto v Európskej parlamente ani u spotrebiteľov v Európe. Je to v samotnom odvetví. Priemysel zarobil za posledných 10 rokov 700 miliard eur. To je obrovská suma peňazí a presne 0,00070 investovali do pracovných podmienok e, pracovníkov. To znamená, predovšetkým je to zodpovedný, za to ten sektor má svoju zodpovednosť za deti, za zlepšenie pracovných podmienok detí a musia ochranu svojich pracovníkov. A napokon, aj keď síce vítam túto dohodu, lebo napokon Najlepšie, čo môžeme urobiť, je naďalej kupovať e, výrobky označené fair trade. Predseda teraz. Prejdeme k KHDI na jednu minútu pani no, Angelili. Nie je tu pani Angelili, tak potom jedna minúta. Pán Mikolašik

Ďakujem pekne, pán predseda. Čokoláda a kakao nie je niečo, čo majú radi len deti, ale aj dospelí. E keď väčšina, teraz sme síce v Štrasburgu, ale keď sme v Bruseli, veľmi radi kupujeme čokoládu a väčšina ľudí neuvažuje o tom, že odkiaľ pochádza kaká, za akých podmienok sa vyrábalo a podobne. Myslím si, že už e, vyšlo z tejto diskusie, že musíme povedať o tom, že jednoducho e, týmto kakám, keď ho dovážame, dovážame sem aj detskú prácu a nie je o to, že či sú tam deti pri svojej rodine, rodine, pretože sú rodinné podniky, alebo či sú k tomu nutené, alebo nie, ale musíme e, dbať o to, aby boli dodržané, aké sú tam strašne tie podmienky pracovné, Ehm, a my musíme zabrániť teda v ehm, detskej práci, musíme všetko preto, aby krajiny ako je Ghana alebo že Slonoviny, jednoducho ehm, rozvojové krajiny, ktoré sa týmto spôsobom chcú získať z toho príjem, aby naozaj zároveň teda tieto produkty sa predávali za spravodlivých podmienok. Myslím si, že to by mala byť tá správna cesta a teším sa, že tu máme veľkú zhodu v parlamente predseda. Ďakujem pekne, pani Messner. Teraz dám slovo pánovi komisárovi Pibalcovi. Uh, I think there have been... Pán predseda, myslím, že tu počas rozpravy odzneli, odznela veľká zhoda v názoroch. Je pravda, že kakao je úžasný produkt, ale je tiež dôležité, že pre niektoré krajiny je to absolútne dôležitý produkt pre ich hospodárstvo. Tiež je po, treba povedať, že je treba za, tú, za tento produkt platiť e, spravodlivú cenu, ale tiež e, je tu zodpovednosť za to, aby sa produkoval za trvalodržateľných pracovných podmienok. Tiež je dôležité bojovať proti chudobe v rámci toho balíčka a presne o to sa snažíme aj v Ane alebo na pravode slonoviny alebo v iných krajinách, ale je veľmi dôležité, aby sme prijali aj určité ďalšie opatrenia, ktoré treba riešiť. Chcel by som povedať, že Európska únia vedie lobovaciu kampaň aby sa na podporu článku 182 teda, ktorá sa týka detskej práce a ďalšie dva protokoly, ktoré sa týkajú dohovoru o o právach dieťaťa. Ochrana detí e, bola identifikovaná ako prioritou Európskej únie v rámci viacerých e, stratégií, ktoré Európska únia pripravuje. A to je veľmi dôležitý bod, pretože všetky našimi partnermi musíme viesť politický dialog a na to musíme poukazovať, pretože krajiny to takisto musia vidieť ako prioritu. Takže komisia musí e, takisto venovať pozornosť aj nákupu, ktorý musí sledovať aj jednotlivé praxe Existujú tu rôzne programy, ktoré, niektoré z nich sú určené vyslovene na e, boj s detskou prácou, ako napríklad 14 e, miliónový projekt, ktorý vykonáva ILO e, v 14 krajinách, to je Medzinárodná organizácia práce. A minulý rok bolo na báze investície do projektu boja proti detskej práce. Takisto sú tu ďalšie projekty, ktoré podporujú e, kakaový sektor a tiež viedli k zlepšeniu podmienok na plantážach v Ghane. Takže ja vás môžem uistiť, že Európska komisia sa maximálne snaží, aby vo všetkých ekonomikách, eh, politikách, ktoré sa týkajú ľudských práv a zodpovednosti podnikov, že Európska komisia neustále má na mysli problém detskej práce, na ktorý sa nedá dívať len ako na izolovaný problém. Keď e, vezmeme do úvahy aj e, obchodné dohody, ktoré musia mať efektívne ustanovenia znižovania chudoby, komisia konkrétne sled, sa teší na otázku vysledovateľnosti e, produktov, ktoré, kde sa uplatňuje detská práca. Ďakujem pekne, pán predseda. predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dávam slovo pánovi Morejrovi. Pán predseda, chcel by som poďakovať rečníkom tejto rozprave, osobitne pánovi komisárovi a ďakujem aj pánovi komisárovi za jeho ehm, za jeho záväzok e, za boj proti detskej práci. E, my veríme, že tie vaše politiky, ktoré komisia príjma budú účinné. Musíme využiť teraz našu politickú silu, aby sme mohli efektívne implementovať e, dohody Medzinárodnej e, organizácie práce o na zabranie detskej práce. Takisto musíme zabezpečiť udržateľnosť kakaového priemyslu a po tretie potrebuje musíme sa dôkladne pozrieť na, na, na myšlienku pre e, myšlienku efektívnosti tej e, normy na vysledovanie pôvodu kaká a či, ňom, či pritom bola oplatená detská práca. Myslím si, že týmto by sme mali potvrdiť dôležitosť e, tejto téme. A ja by som chcel uviezť ešte jednu vec ktorá, a to je okrem týchto všetkých rôznych dohôd a rôznych ustanovení a predpisov, keď hovoríme o e, uzatváraní e, dohôd o ekonomickom partnerstve s krajinami AKT a keď hovor, rokujeme e, s týmito krajinami, mali by sme zahrnúť do týchto dohôd aj tému KK a detskej práce my, Európska únia, by mala pristupovať e, e, holistickým prístupom k otázkam a takisto je tu potrebná aj určitá e, korporátna zodpovednosť, zodpovednosť eh, veľkých firiem, pretože väčšina eh, z veľkých hráčov v kakaovom sektore sú veľké európske firmy a naozaj by bolo zlé, keby teda oni eh, zhrali svoj podiel v boji proti um, detskej práci. Ďakujem pekne, pán predseda. Tým príhovorom pána spravodajcu sme tým pádom do, ukončili rozpravu na tému KK a v závere tejto rozpravy bolo predložený návrh uznesenia, návrh uznesenia a týmto sa spoločná rozprava skončila. Hlasovanie bude zajtra o 12. Týmto sa dostávame k ďalšej téme dnešného rokovania a to je